Kolegovia, schôdza je otvorená znovu a prvým bodom na našom programe je vyhlásenie komisie o, farmace, o balíčku farmaceutických výrobkov. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Pani predsedajúca, ďakujeme. Dámy a páni, návrhy tzv. farmaceutického balíčka, ktorý